plošnú vakcináciu. V opačnom prípade nám naša rýchlo odvedená práca bude úplne na nič. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne všetkým. Končíme túto rozprávu. Hlasovať sa bude dnes na poludne. A ďalší bod na programe je ústna otázka pre komisiu o paradajkách, ktoré boli dovezené do EU z Maroka. Prvým ročníkom je pani Manconi. Erminia Manconi. Máte slovo. Ďakujem. Otázka, ktorú sme predložili z výboru pre petície, ukazuje, ako náš výbor je nespokojný s odpoveďou, ktorú vyprodukovala Európska komisia a poskytla nám ju v tejto veci, ktorú predložila Španielská federácia exportérov kvetov, rastlín, ovocia a zeleniny. Komisia sa sústreďuje vo svojej odpovedi na fakt a zodpovednosť členských štátov pri mechanizmu stanovovania cien, ale bez toho, aby sa zamerala na špecifickú záležitosť, na ktorú sa petícia pýtala, a to sú nezrovnalosti pri dovoze paradajok. Je to ďalšia zelenina, ktorá je importovaná z Maroka. Predpokladám, že tieto nezrovnalosti už sa začali diať pred niekoľkými rokmi. Vyšetroval to výbor OLAF, čo je úrad e, pre boj proti e, kriminálnej činnosti. A OLAF zistil, že vznikla e, nesprávna metóda, alebo bola aplikovaná nesprávna metóda pri výpočte ceny paradajok v dôsledku toho je menej výnosu z daní pre EÚ. Je tu pokrivená hospodárska súťaž, porušili sa pravidlá trhu a postupne sa ochudobňujú európsky exportéry aj producenti paradajok, pretože najmä v Španielsku, Grécku a Portugalsku ako i vo Francúzsku a Taliansku je veľa pestovateľov paradajok. Teraz sa rokuje o novej bilaterálnej dohode s Marokom a v tejto dohode sa zdá, že sa nezvažuje vôbec tento alarmujúci fakt. A jednoducho sa pokračuje v implementácii a dovoz z Maroka do EÚ pokračuje neregulovaným spôsobom, ktorý narúša pravidla hospodárskej súťaže EÚ. Myslím si, že toto je téma, ktorú by sme mali bližšie preskúmať a Ide tu o to, čo e, boli Európanov, to, čo sa týka tokov, pristahovalcov, pretože mnohí ľudia z týchto krajín, vrátane Maroka, ktorí chcú prísť zo severného pobrežia Afriky do EÚ, mnohí sa stávajú problematickými pristahovalcami v našich krajinách. A nedávne udalosti ukazujú, že to má aj zlý dopad na poľnohospodárstvo. Pre nás je veľmi zložité, aby sme týchto ľudí zainkorporovali do našej spoločnosti za takýchto podmienok a EÚ neposkytuje ani žiadne vyhliadky pre ďalší život takýchto ľudí, najmä v Taliansku to platí. A zistili sme, že výroba v poľnohospodárskej oblasti týmto všetkým trpí. V Španielsku, Portugalsku, Taliansku i Francúzsku sú problémy a ťažkosti a táto viacnásobná škoda pokračuje ďalej. Rada by som si vypočula od komisie, čo na to hovorí. Vážený pán komisár, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak mi dovolíte, pokúsim sa odpovedať na niekoľko otázok, ktoré vznikli v tejto komisii. Rád by som poďakoval pani Maconi za to, že predložila túto otázku, aby sme objasnili situáciu v tejto oblasti. Najskôr by som chcel ubezpečiť parlament, že komisia veľmi pozorne sleduje množstva, ktoré sa dovážajú z Maroka. Najmä využíva špeciálny systém kontrol na základe vyhlásenia um, o množstve dovozených paradajok a taktiež veľmi pozorne sleduje záznamy národných celných orgánov. Doposiaľ komisia neobdržala žiadne dôkazy o tom, že by došlo k systémovému porušovaniu pravidiel alebo k podvodom. Máme informácie, ktoré si týkajú jedného prípadu. Ja sa k nemu vyjadrím trošku neskôr. Súvisí to s rokom 2007, keď Olaf zdôraznil, že systém v súčasnosti môže viesť k oportunistickému chovaniu a môže obsahovať aj neregulárne e, postupy. Je dôležité, aby sa e, dodržiaval prísny systém v dovozných cien a aby to ostalo naďalej e, v kompetencii colných orgánov členských štátov. Ďalším aspektom, ktorý je tiež veľmi dôležitý v tomto smere, je medzinárodný kontext tejto otázky jemu dominuje, najmä kolo rokovaní z Dohy, ktoré sa ešte nepodarilo uzavrieť. A zmena dovozných cien e, na základe súčasného mechanizmu môže mať negatívny vplyv na výsledky, ktoré sa doposiaľ podarilo dosiahnuť. Nová bilaterálna dohoda e, z EÚ a Marokom eh, chce propagovať záujmy európskych predstaviteľov tým, že sa zavedú presné kvóty, koľko paradajok sa môže doviesť a taktiež eh, parametre týchto paradajok. Okrem toho, dohoda poskytuje možnosti užšej spolupráce a lepšej transparentnosti údajov, ktoré sa týkajú dovodu, dovozu paradajok. Kvantitívny nárast eh, týchto kvót sa zvyšil na 52 tisíc tón, čo je hlboko pod tradičnou normou a taktiež je to obdobie počas 4 rokov, E, keď sa bude sledovať tento vývoj a tým chceme podporovať e, pestovanie paradajkov v EÚ. Komisia bude sledovať e, súčasné ceny dovozu, ktoré musia dodržiavať medzinárodné dohody, ktoré platia v tejto oblasti. Komisia chce ubezpečiť parlament, že nariadenie a plnenie nariadenia veľmi pozorne sleduje a taktiež OLAF spustil vyšetrovanie tohto dodržiavania. To, či došlo k e, nekorektnému postupu v dôsledku nesprávnej interpretácie tohto nariadenia, preskúmame, ale je v právomoci národných celostných orgánov, aby sledovali výsledky e, tohto prieskumu. E, toto vyšetrovanie štátle prebieha, ale zverejňovanie výsledkov je v právomoci národných celných orgánov. Ak dôjde k organizácii dohľadu, to je jeden bod, ktorý spomenula pani Macony. V tomto smere môžem povedať toľko, že komisia veľmi pozorne sleduje dovoz paradajok z Maroka na základe špecifického systému náhmatkových kontrol a množstva paradajok, ktoré sa dovážajú, e, sa uvádzajú v správach. E, Tie sa predkladajú potom každotýždenne a tieto údaje sa potom porovnávajú s údajmi, ktoré poskytujú národné colné orgány e, formou svojich e, dohľadných systémov a taktiež údaje z Eurostatu. Teda myslím, že máme celkom podrobné a presné informácie a ak by došlo k nejakým systémovým podvodom a nezrovnalostiam, celkom myslím, by sme si to boli všimli. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár. Teraz dostáva slovo pani Heranz Gartia. Ďakujem, pán predsedajúci. V prvom rade by som poďakovala výboru PETI za prácu po žiadosti, ktorú predložila Španielská asociácia producentov a exportérov zeleniny a ovocia a vychádzala zo správy z roku 2007 OLAFu. Myslím si, že závery tejto správy sú veľmi jasné a jasne odôvodňujú to, že keby Európska komisia konala už dávnejšie, aby vysvetlila, ako fungujú vstupné ceny minimálne v paradajkovom sektore. Ale komisia nielen nezasiahla, aby odstránila možné pasce, ku ktorým môže dojsť pri vytváraní vstupných ciest, ale podpísala novú poľnohospodárskú dohodu e, s Marokom. Už je čas, aby Európska komisia seriózne brala do úvahy svoje kompetencie a začala vyšetrovať, kde dochádza k podvodom a aby žiadala o vrátenie alebo uhradenie nezaplatených cieľ a rozdielov. Podpísala sa nová dohoda bez toho, že by sa tieto nedostatky vyriešili. My nechceme brzdiť podpis medzinárodných dohôd, ale chceme dosiahnuť to, aby tieto dohody vážne nepoškodzovali záujmy európskych producentov a aby sa aj rešpektovali pravidlá v týchto dohodách. Pokiaľ ide o novú dohodu s Marokom, Európsky zeleninársky a ovocinársky sektor žiada len také záruky, aby skutočné plnenie dohodnutých opatrení sa aj naozaj realizovalo. A to je možné len vďaka režimu, e, revízii režimu súčasných vstupných cien. Kým nebudeme mať takýto nový režim, tak nemôžeme mať novú dohodu s Marokom. Nemôžeme túto dohodu ratifikovať, tak ako ju podpísala Európska komisia. A ak európske členské štáty majú kompetenciu kontrolovať, tak ju aj realizujú, ale už veľa času žiadame, aby existoval hraničný colný systém, ktorý bude európsky, rovnako ako ho majú USA, aby sme mali skutočnú kontrolu na hraniciach. Ďakujem za pozornosť. Mrs. Geringer de Pani, uh, Geringer de Oedenberg. Pani Geringer de ďakujem za slovo. Podľa názoru španielských farmárov, ktorí podpísali petíciu, eh, určenú Európskemu parlamentu, marocké paradajky, ktoré boli dovezené za prinízke ceny, sú rizikom pre európskych výrobcov potravín. Minimálna cena, ktorá bola dohodnutá pri dovoze medzi EÚ a Marokom, znamená 46 eur na 100 kg. 70 70 tisíc tón bolo exportovaných z Maroka, čo je dvojnásobne viac ako povolená kvóta v dohode a tento fakt znamená, že mnohí európsky pestovatelia paradajok e, nepredali svoje paradajky a takisto Európa prišla o dane a colné poplatky. V roku 2007 sa stanovilo, že marokské e, paradajky môžu byť problematické, pretože tu ide o definíciu ceny, ktorá je pre, pod vstupnou cenou do EÚ. To znamená, že sa vyhli plateniu dodatočných daní a poplatkov Maročania. Petičný výbor by rád požiadal Európsku komisiu, aby zrevidovala pravidla a opäť nastavila e, colné poplatky a takisto e, vyzbierala tie, ktoré sa nezaplatili. Pán Tremosaj Balsel, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegovia, minulý rok v októbri sme eh, predložili otázku komisie, ktorá sa týka nezrovnalostí medzi rôznymi eh, zložkami komisie, čo sa týka údajov o eh, dovezených paradajkách z Maroka v roku 2008 sa zaznamenalo zhruba 100 tisíc tón medzi DG pre dane a Eurostatom Európska komisia odpovedala, že zaznamenala tento problém, problém a snažila sa ho riešiť, ale nebolo mi celkom jasné, či komisia naozaj e, splní to, čo očakávajú európsky občania a pestovatelia paradajok v EÚ. E, v Európskej únii dovážame paradajky nielen z Maroka, ale aj z iných tretich krajín. Mali by sme preto nájsť spôsob, um, ako rokovať, uh, tak by to bolo spravodlivé pre všetkých uh, a aby to nebolo na úkor európskeho plnospodárstva. Mali by sme taktiež nájsť spôsob, ako kontrolovať to, čo naozaj dovážame uh, z iných krajín mimo EÚ, najmä v niektorých európskych severných prístavoch. Bez skutočne účinnej hraničnej a celnej kontroly tento sektor bude mať skutočne veľmi ťažkú budúcnosť. Ak eh, európsky pestovatelia paradajok eh, budú pošliapavaní a nebudú mať prospekt tejto novej dohody s Marokom, bude veľmi ťažké opätovne eh, zaviesť pestovanie paradajok na pôde EÚ. Pravidlá by sa mali vzťahovať na všetkých, to znamená spravodlivá hospodárska súťaž pre všetkých. Nie sme ochotní prijať rôzne pravidlá a povinnosti pre európskych pestovateľov a potom pre pestovateľov z mimo územia EÚ. To, že by sme prijali to, znamenalo, znamenalo by to, že by sme ochotní prijať nespravodlivé pravidlá na hospodárskej, v hospodárskej súťaži a taktiež že by sme boli ochotní prijať eh, nevhodné eh, podmienky na pracovnom trhu. Mm, myslíme si, že údaje o forme pestovania, ak nebudú k dispozícii, tak eh, slobodný obchod nebude naozaj slobodný a ani hospodárska súťaž nebude spravodlivá. Myslím si, že Parlament by nemal ratifikovať túto dohodu s Marokom bez nejakých doložiek, napríklad aplikácií na pracovnom trhu, sociálnych eh, aspektov a taktiež konkrétnych aspektov obchodu s Marokom. Ak nie, stratili by sme totiž obrovské výhody na trhu. Ďakujeme pekne. Teraz eh, Kristýna, hlasíš sa na GHDI alebo na niečo iné? Alebo chceš položiť otázku rečníkovi Dobre, takže je to prihláška do Catch the Eye. Teraz pán Ferreira. Obrigado, senhor presidente. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rozprava o dohodách s Marokom alebo s Izraelom alebo Egyptom, tak o tom sa tu teraz hovorí Upozorňujeme, že podpis takýchto dohôd by ešte vyvinul väčší tlak na znižovanie cien takýchto poľnohospodárskych produktov a spôsobí to väčšie ťažkosti pre poľnohospodárov hlavne v Portugalsku. Liberalizácia obchodu so zelením, zeleninou a ovocím, čo sú typické stredomorské produkty, tak to prináša e, z tých tretich krajín e, produkty, ktoré sú za oveľa nižšiu cenu upozorňujeme, že liberalizácia tohto obchodu e, prináša výrobky, ktoré sú z intenzívneho poľnohospodárstva a tieto výrobky ničia našich malých farmálov e, rovnako ako lokálne a regionálne výrobky a tiež je to ohrozením e, zvrchovanosti, ale aj kvality našich potravín, ale aj životného prostredia. Eh, už často sme vyjadrili takéto upozornenia, sú správne tieto upozornenia, ale komisia vôbec neberie do úvahy. Neuvedomila si, že je potrebné v tomto sektore obhajovať záujmy európskych farmárov. A teraz sme sa dozvedeli, že komisia nebrala do úvahy ani správu OLAFu ktorý upozornil na neregulérne postupy v dovoze paradox z Maroka. A táto správa upozorňuje na problémy e, v stanovovaní vstupných cien. Nová kapitola polnohospodárskej dohody s Marokom komisia e, sa rozhodla ešte zvýšiť množstvo dovezených paradajok z Maroka. No kedy konečne ukončíme tento liberálny fundamentalizmus, ktorý ohrozuje malých farmárov a ktorý je v prospech eh, veľkých nadnárodných spoločností? Kedy eh, bude komisia kompenzovať tých malých farmárov, ktorí sú postihnutí takýmto postupom. Ďakujeme pekne. Teraz pán Mato Adrover. Gracias, Ďakujem, pán predsedajúci Producenti paradajok z Mursie, z Valencie a zo Španielska sú to všetci producenti zo spoločenstva žiadajú, aby komisia rozhodne konala v tejto nespravodlivej situácii, ktorá im spôsobuje škody. Je tam podvod a vy to veľmi dobre viete. Maroko vďaka dohode z EÚ má vstupnú cenu, ktorá ale vôbec, ktorú vôbec nesplňa aj v roku 2007 a aj v roku 2010. Komisia dobre vie, že španielskí producenti musia Eh, za diskriminačných podmienok konkurovať marockým producentom, keď majú oveľa vyššie výrobné náklady, pretože máme veľmi náročnú normatívu, pokiaľ ide o kvalitu, potravinovú bezpečnosť, pracovné podmienky, fitosanitárne podmienky a tie sa nevyžadujú od tretich krajín. Aj tak naši producenti s obrovským úsilím stano- a myslia stále na kvalitu, ale s obrovským teda nasadením sa snažia predať svoju produkciu Dokedy bude komisia ignorovať eh, režim vstupných cien a tento veľmi zložitý systém vlastne umožňuje realizáciu takýchto podvodov, tak ako na to upozornil aj OLAF. Nestačí, aby komisia len povedala, že dozor je kompetenciou členských štátov a že ak oni neplnia svoje povinnosti, komisia musí predsa konať, ale čo nie je tolerovateľné, že sa porušujú pravidlá dovezených kvót, neplatia sa clá a komisia nič nerobí. Komisia chce, aby sme schválili dohodu, novú dohodu s Marokom. Nepočítajte s nami, kým nebudeme informovaní o tom, že sa systém vstupných cieľ nezmení pretože do, stále marockí producenti nekalo súťažia s našimi eh, producentami. Potrebujeme jednoducho obraňovať záujmy farmárov vo Valencii, na Kanárskych ostrovoch, jednoducho v Španielsku a v Európskom spoločenstve. Konajte už konečne. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme, pán Andres Barea. Ďakujem, pán predsedajúci. Z roku 2003 sa už žiada zmena nariadenia o vstupných cenách. Európsky parlament to žiadal aj členské štáty Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Grécko aj Portugalsko nesprávne sa toto nariadenie aplikuje a clá sa neplatia a e, používa sa taký výpočet alebo taká formula, ktorá prináša nesprávne výsledky. A takýmto spôsobom členské štáty dostávajú aj menej cieľ. E, špecifický zbor inšpektorov e, prišlo k tomu, že došlo k nesprávnemu výpočtu vstupných cien a rovnako OLAF hovorí, že spôsob výpočtu e, znižuje e, dovozné cla. Európska komisia musí prijať riešenie. Musíme mať odpoveď na túto situáciu. Už 17 rokov je takáto situácia. Sektor zeleniny a ovocia v Európe je postihnutý predovšetkým v Španielsku v oblasti Valencia, Murcia, v Andalúzii a my žiadame riešenie. A samozrejme, touto situáciou trpia aj spotrebitelia. Pán De Castro, nech sa páči. Presidente, onorevoli colleghi, la petizione... Vážený pán predseda, dámy a páni, petícia, ktorá je predmetom dnešnej rozpravy, prichádza v čase, keď výbory pre poľnohospodárstvo a medzinárodný obchod v parlamente hovoria o novej kapitole v poľnohospodárstve, ktorá sa týka dohody s Marokom. Sú tu neregulárne postupy pri výpočte e, vstupnej ceny paradajok a to potom poškodzuje európskych pestovateľov paradajok. Títo vyjadrujú svoje obavy o v oblasti zvyšovania tlaku na ceny v oblasti pre paradajky a iné e, zeleniny, ak sa takáto zmluva podpíše. Myslím si, že poľnohospodársky sektor sa týmto prikláňa k záujmom veľkého korporačného priemyslu a ja by som rád poukázala na to, že súčasná hospodárska kríza v oblasti Magreb by nás mala prinútiť zvážiť túto dohodu férovým spôsobom. Ďakujem za slovo. Teraz má slovo pán Garcia Pérez. Pani. Ďakujem, pán predsedajúci tak ako povedali žiadatelia asociácie zo Španielska. A je to žiadosť tak zo Španielska ako ostatných členských štátov. Žiadame o zmenu niektorých článkov nariadenia. Pokiaľ ide o spôsob e, výpočtu vstupnej ceny, je potrebné odstrániť jednu z troch súčasných e, metódov, metód. Je to tzv. deduktívna metóda, pretože e, dovozcovia si vyberajú spôsob výpočtu, ktorý im najviac vyhovuje, aby nemuseli platiť ďalšie clá. Potom, čo vstúpi do platnosti, ak mm, nová dohoda s Marokom, ktorú musí ešte ratifikovať parlament, e, mali by sme využiť príležitosť, aby sme tento systém napravili. Dnes znovu žiadame, aby systém vstupných cien dobre fungoval, pretože je to e, logická protiváha, ktorú môžu e, žiadať naši európsky farmári, keď vstúpi do platnosti táto dohoda a tento systém. V rámci pán Lavia má slovo, nech sa páči. Signor Presidente, signor Commissario. Eh, vážený pán predseda, vážený pán komisár, verím, že dnešná rozprava po petícii, ktorú predložil FEPEX. Táto rozpráva prichádza v správnom čase. Je to tá správna rozpráva pre parlament, pretože v paralelne práve hovoríme o dohode s Marokom. Parlament poukázal na problém, ktorý musí komisia ešte stále riešiť a vyriešiť ho a parlament urguje komisiu, aby naozaj vyriešila tento problém, kým vstúpi do platnosti nová dohoda. Nemôžeme takto pokračovať a žiadať od európskych poľnohospodárov, aby platili daň za túžbu po voľnom slobodnom obchodovaní. A v, musíme aj obhajovať náš vlastný poľnohospodársky sektor. Nejde tu len o paradajky, ide tu aj o všetky druhy ovocia a zeleniny, ktoré budú dosť ťažko postihnuté nediskriminujúcim otvorením trhov. Pán Panzani. Ďakujem, pán predsedajúci. Sú pochopiteľné kritiky, ktoré sme si tu dnes ráno vypočuli v rámci petície. Neviem, či, čo môžeme urobiť, aby sme dosiahli tú dohodu ktorá všeobecne sa týka poľnohospodárskych výrobkov s Marokom a potrebujeme na to konsenzus. Je to dohoda, ktorá na jednej strane musí hľadať rovnováhu, ktorá nebude ohrozovať európskych farmárov a zároveň by mala mať jasné pravidlá konkurencie schopnosti a hospodárskej súťaže. Tieto pravidlá by mali byť jasné, aby boli dobre vzťahy medzi EÚ a Marokom. Takže vyzývam komisiu, aby hľadala adekvátne riešenia a aby nezabúdala na záujmy európskych farmárov, ale tiež, aby nezabúdala na to, že e, e Chceme aj veľkorysú politiku v Maroku vzhľadom na súčasnú situáciu v Magrebe. Bolo by veľmi užitočné pochopiť a ja nechcem, aby sme sa dostali k tomu, že namiesto toho, že budeme dovážať polnohospodárske výrobky a paradajky, budeme sa venovať niečomu inému. Potrebujeme jednoducho novú politiku a nový systém v tejto oblasti. V minulosti skúsenosť z business as usual tak priniesla už veľa nešťastí. V tomto prípade musíme byť veľmi opatrní, hlavne v súvislosti so situáciou v Magrebe. A práve preto sa pridávam k predrečníkom, ktorí hovoria, že súčasné okolnosti nie sú vhodné, ak by sme podpísali túto dohodu s Marokom. Ja ako spravodajca z výboru pre rybolov si myslím, že je dôležité, aby sme objasnili, ako sa rozvíjajú e, veci a súčasná situácia a žiadať, aby či už paradajky alebo hoci ktorý iný produkt prichádzal do Európy za rovnakých podmienok, ako sa vyžadujú tieto podmienky e, od európskych producentov a ak to tak nie je, tak by sme mali a dúfam, že to aj my urobíme, predefinovať existujúci legislatívny rámec Nemali by sme ísť cestou protekcionizmu, ale ísť cestou obchodnej spravedlivosti. A len takýmto spôsobom môžeme konať najzodpovednejšie. Ďakujem. Thank you. Mrs. Gutierrez Cortines. Pani Gutierrez Cortines, nech sa páči. Pán predsedajúci, ďakujem všetkým kolegom, ktorí chápu problém Stredomoria. Španielsko Kanárska oblasť, všetci tí, ktorí vedia, že Kanársk, Kanárske ostrovy, Mursia, Valencia, Andalúzia a tak ďalej, všetci sú tam znepokojení, pretože vidia, že Európska komisia nereaguje. A na, za, navyše sme obrovským miestom prílevu obrovského množstva imigrantov a sme akýmsi nárazníkom v oblasti a v situácii, keď je obrovská kríza. Preto si myslím, že komisia musí byť zodpovedná na základe zmluv a myslím si, že ešte nepouvažovala dostatočne o tom, že je potrebné obhajovať záujmy občanov a nesmie otvárať dvere indiskriminovanej politike, kde sa dovážajú výrobky, kde sa vôbec nerešpektujú fitosanitárne opatrenia. Ďakujem za pozornosť. Pán Jár. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Európsky vnútorný trh eh, sa etabloval eh, aj na to, aby sme lepšie chránili spotrebiteľov. Spotrebiteľ má právo na to, aby v celej EÚ mal k dispozícii eh, zdravé a spravodlivo a riadne vypestované produkty. To znamená, že musíme kontrolovať dovozné kvóty a preto je potrebné splniť tri požiadavky. Po prvé, um, povolené množstva dovozu sa musia kontrolovať. To sa týka najmä kvantitatívnej stránky, ďalej po druhé kvalita produktov sa tiež musí kontrolovať. To sa týka aj ehm, štandardov eh, pri výrobe. A po tretie, eh, vplyv na ponospodárov v EÚ sa taktiež musí zohľadňovať. Eh, to, aby sa a pripúšťali nejaké ústupky, aby e, sme nejakým spôsobom umelo podporovali niektorých predstavateľov, e, tomu musíme zabrániť. A preto chcem požiadať komisiu, aby ešte kriticky prehodnotila dohodu s Marokom a aby zvážila všetky tieto faktory a až potom uzavrela túto dohodu. Ďakujem. Teraz pán Dontán. Mr. Dontan? Pán predsedajúci, rád by som poďakoval španielským farmárom, ktorí sa na nás obratili s touto petíciou, ktorá prichádza v správnom momente. Už mesiace v tomto parlamente upozorňujeme komisiu na nebezpečenstvo pre náš vnútorný trh v určitej sérii bilaterálnych dohod. Sme citliví na otázku rozvoja Maroka. Vieme veľmi dobre, že e, uchovať alebo dosiahnuť to, aby Maročania ostali doma, to je najlepšie riešenie a to nám zabráni alebo vyrieši obrovské problémy imigrácie v budúcnosti, ale keď komisia hovorí, že nová dohoda len pokračuje e, v súčasných okolnostiach. A keď sa pozrieme na správu OLAFu, ktorá hovorí o tom, že táto súčasná situácia nie je skutočným riešením. A rád by som upozornil komisiu aj na ďalší bod. Hovorí nám, že prerokovaná dohoda umožní podporovať marockých farmárov. Ale o akých farmároch hovoríme? Pretože exportéry sú veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré v Maroku e, vytvorili obrovské plantáže. To vôbec nie sú malí marockí farmári, ktorí majú zisk z našich dohod, pretože nie sú schopní produkovať za podmienok, ktoré sú priateľné európskym trhom. Nemýlme sa a neklamte ani europoslancov, a to je aj to, čo žiadam od Európskej komisie. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pán komisár Ševčovič. Ďakujem, pán predsedajúci. Ak dovolíte, na úvod uvediem niekoľko čísel, pretože zazneli aj vo vyhlásení viacerých poslancov. A, takže oprieme sa na údaje. Dovoz paradajok z Maroka narástol o 100 zo 185 tisíc tón v rokoch 99 až 2000 na 295 tisíc tón v roku 2009 až 2010. E, v súlade s riadnym trendom dovozu čerstvého ovocia a zeleniny na celom svete bol tento vývoj. Zároveň sa zvýšil dovoz paradajok z 242 tisíc na 293 tisíc tón. A teraz pokiaľ ide o podiel Maroka v celkových e, dovozoch do Európy, to sa znížilo na 76 na 59 e, Pestovanie paradajok e, je zhruba 16 až 18 miliónov tón v EÚ a z nich 6,5 až 7,5 milióna tón je, tón je určených na tak povedia čerstvý trh. Musíme mať na pamäti tieto čísla, aby sme získali lepší prehľad e, o proporciách tohto problému. Pokiaľ ide o novú dohodu s Marokom, komisia sa domnieva, že je vyvážená, rozumná a samozrejme komisia sa bude snažiť o to, aby sa všetky podmienky splnili, čo sa týka, o, čo sa týka dodatočných e, množstiev v súlade s tarifnými clami. E, tu sa budeme držať tradičných dodávok do EÚ. E, súčasná miera je 300 tisíc tón v priemere a ďalších 55 tisíc tón. Okrem toho bude ďalších 285 tisíc tón podliehať colným kvótam. Teda ešte stále tu bude 50 tisíc tón v súlade e, s riadným režimom počítania cieľ. Teraz by som sa rád vyjadril k ďalšiemu problému. Zazneli tu e, tvrdenia, že sme sklamali že teda systém nefunguje. E, ja v tomto musím nesúhlasiť, pretože sme nezaznamenali žiadne systémové porušovanie pravidel. Jeden jediný príklad sme zaznamenali, ten OLAF prešetruje a potom predložil taktiež závery už francúzským súdom. E, ten sa síce nezaoberal celým rozmerom tohto prípadu, ale v každom prípade už sme začali e, získavať nezaplatené clá a pokiaľ ide o dodržovanie fitosanitárnych podmienok, e, tu komisia sa snaží e, zabezpečiť dodržiavanie čo najprísnejších noriem tohto druhu a to sa vzťahuje na dovoz všetkých druhov ovocia a zeleniny do EÚ. Zároveň musím povedať, že chápem, že poslanci Európskeho parlamentu sledujú situáciu veľmi pozorne a taktiež e, celý sektor polospodárstva ju sleduje veľmi pozorne. E, chcel by som ubezpečiť všetkých, že ak organizácia zaznamená e, dôkazy o podvode, musia o tom informovať komisiu a komisia potom pozorne preskúma tento prípad a príjme potrebné opatrenia. Ďakujem. Uh, <clears throat> Ďakujeme pekne, pán komisár. Ďakujeme všetkým zúčastneným. Týmto rozpráva končí a schôdza je odročená až do 12. hodiny.